Takže máme, drahí kolegovia, kolegyňa, kolegovia, 6 minút po 9. Takže vám želám dobré ráno. Kolegyňa, kolegovia, máme pred sebou naozaj veľmi nabitý hlasovací program. A tak by som chcel poprosiť, aby sme sa bez nejakého ďalšieho zdržiavania pustili do hlasovania predpokladám, že bude, hlas, že bude to hlasovanie trvať asi hodinu, čiže dostávame sa k bodu číslo 17, absolutórium 2017, za rok 2017, vonkajšia služba spravodajcom je spravodajkyňov je Nina Gil. Nina, chcete... Aha, nie je tu. Nie ste tu, dobre? Teda nie je tu, <laughs> takže navrhujem, či niekto, no, chcem sa spýtať, či niekto ďalší chce k tejto veci povedať. Ak nie, tak pristúpime priamo k hlasovaniu. Takže kompromis 1, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválený. Pozmeňovací návrh 9, kto je za, proti, kto sa zdržal, schválený. 12 za, proti, kto sa zdržal, zamietnutý. 13 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Kompromis 2 za, proti, zdržali sa, schválený. 19 e, za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 20 e, za, proti, zdržali sa, schválený. Overíme 20. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to zamietnutý pozmeňovací návrh 21 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Budeme hlasovať o celom stanovisku v pozmenenej podobe. E, otváram hlasovanie. Máme 52 e, prítomných, 51 sa zapísalo na účasť. Končím hlasovanie. 44 hlasov za 6 proti. Stanovisko bolo schválené. Teraz sa dostávame k bodu 18, absolutorium 2017, všeobecný rozpočet EÚ, Európska komisia, znova spravodajkyňou je Nina Gill. Chcem sa spýtať, či niekto chce k tomuto slovu, ak nie, pristupujeme priamo k hlasovaniu. Začíname pozmeňovacím návrhom 1, za, proti, zdržali sa schválený, 2, za, proti zdržali sa schválený. Kompromis 1 za, proti zdržali sa schválený. 11 e, za, proti zdržali sa zamietnutý. 12 za, proti zdržali sa zamietnutý. Kompromis 2 za, proti zdržali sa schválený. 18 za, proti zdržali sa. Overíme 18, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnutý. A to bola 18 alebo 19, pýta sa predseda. Takže teraz sme na 19, pána Predu za, proti, zdržali sa, schválený, 20 za, proti, zdržali sa, schvoveríme 20, znova otváram hlasovanie. Končím hlasovanie, schválený, E, pristupujeme k elektronickému hlasovaniu o celom stanovisku v pozmenenej podobe. Otváram hlasovanie. E, dva hlasy chýbajú, jeden chýba. Utvar, uzatváram hlasovanie. Stanovisko je schválené 41 hlasmi za, 3 proti. Bod 19. Eurostredozemská dohoda o pridružení medzi európskymi spoločenstvami a členskými štátmi na jednej strane a Egyptskou arabskou republikou na strane druhej na účely zohľadenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii spravodaj kyňou je pani Manesku, ktorú tu tiež nevidím, takže môžeme, myslím, pristúpiť priamo k hlasovaniu. E, je to elektronické hlasovanie o e, celom dokumente. Otváram hlasovanie teraz. Končím hlasovanie schválené 48 hlasmi za, jedným proti. E, bod 21, dohoda o spolupráci a partnerstve a rozvoj medzi EU a Afgánskou islamskou republikou. O tom sme včera rokovali. Spravodajkyňou je pani Fotiga, ktorá tu nemôže byť, ale Charles Stanok chce niečo povedať e, jej menom. E, <laughs> dobre, takže prikročíme k hlasovaniu. Je to elektronické hlasovanie, otváram hlasovanie teraz. No. Tak elektronické hlasovanie o Afganistane, hovorí predseda. Tak ďakujem, že ste mi to pripomenuli. Zlý bod? Nie? Zdá sa, že za predsedníckým stolom panuje istý zmetok. Prepačte, ale, ale metiete ma, hovorí predseda. E, ja som nebol informovaný o tom prvom hlasovaní, takže e, sekretariat mi hovorí, že je tu jedno hlasovanie o súhlase, ale dobre, e, o súhlase otváram hlasovanie teraz. Dobre, môžete prosím informovať eh, kolegov, o čom hovoríme? Hlasujeme najprv o súhlase a potom o eh, súvisiacom eh, uznesení. Dobre, takže prvé hlasovanie o súhlase, potom budeme hlasovať o uznesení. Takže môžeme prosím začať hlasovať. Hlasujeme o návrhu odporúčania, teda o súhlase. Otváram hlasovanie. Ešte tu jeden, jeden kolega chýba. A, to som ja, hovorí predseda. Dobre, uzatváram hlasovanie, už nás je dosť, 45 proti 3. Uh, súhlas udelený. Andrej, ďakujem veľmi pekne. A teraz, uh, a teraz uh, chápem, alebo vyrozumelo sa, že sa dostávame k bodu 21, hovorí predseda. A môžeme pristúpiť k hlasovaniu. Tlmočníci majú v programe bod 22, takže je nejaký rozdiel. Toto je súvisiace uznesenie o Afganistane. E, začneme kompromisom 5. To je za. Proti. Zdržali sa. Schválený. E, kompromis 6 za. Proti. Zdržali sa. Schválený. Kompromis 7 za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromis 8 za, nie, opravuje sekretariat, pozmeňovací návrh 69 by mal byť teraz, ospravedlňujem sa, hovorí predseda, takže 69 za, proti, zdržali sa, schválený. 70 za, proti, zdržali sa, schválený. Overíme 70, elektronicky otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. 71, 72 prepadávajú, 74, kto je za, proti, kto sa zdržal. Overíme 74, otváram hlasovanie teraz. Končím hlasovanie. Schválený. 75, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. 76 za, proti, zdržali sa. No, 76, otváram hlasovanie, overujeme. Končím hlasovanie. Schválený. 78 za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromis 8 za, proti, zdržali sa, schválený. 88 za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromis 9 za, proti, zdržali sa, schválený. 101 rozdelené hlasovanie, ale len o druhej časti ideme hlasovať. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutá. 93 za, proti, zdržali sa, schválená, schválený. 95 za, proti, zdržali sa schválení, 96 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 97 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 98 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 99 za, proti, zdržali sa schválení. 100 rozdelené hlasovanie, prvá časť za, proti, zdržali sa overíme prvú časť e, návrhu 100. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Veľmi tesne sme prijali prvú časť stovky. Druhá časť e, za, proti, zdržali sa, schválená. Kompromis 10 za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromis 11 za, proti, zdržali sa, schválený. 118 za, proti zdržali sa schválení, 120 za, proti zdržali sa zamietnutí. Overíme 120? -ku? Dobre, 120 overujeme, otváram hlasovanie. Schválený. 121 za, proti, zdržali sa, overíme. 121. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. 120, 134 za, proti. Kto sa zdržal? Overíme 134. Elektronicky otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. 137 za, proti. Kto sa zdržal? 137 asi overíme tiež elektronicky, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Jasne schválený. Kompromis 12 za, proti, zdržali sa schválený. 123 za, proti, zdržali sa schválený. 124 za, proti, zdržali sa schválený. 125 za, proti, zdržali sa. Overíme 125 elektronicky, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnutý. A tým pádom prechádzame na 126. Pani Lözing, kto je za? Proti. Kto sa zdržal? Zamietnutý um, pardon, 125 bola zamietnutá a to znamená, že musíme ísť na 126, potvrdzuje predseda. A, tak, a ten bol zamietnutý tiež, takže ideme na 127. Pána Schaffhausera za, proti, stržali sa e, prekvapujúco zamietnutý. 128 za, proti, zdržali sa zamietnutý. 133 za, proti, stržali sa schválený. 135 za, proti, zdržali sa schválený, 136 za, proti, zdržali sa schválený, 139 za, proti, zdržali sa schválený, 140 za, proti, zdržali sa schválený, 143 za, proti, zdržali sa schválený. E, takže 227 prepadáva, 144 za, proti, zdržali sa schválený. E, overíme 144, pardon, takže overujeme elektronicky 144. Končím hlasovanie. Jasne prijatý. Pani Valero 154 za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromis 13 za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromis 14 za, proti, zdržali sa, schválený. 153 za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromis 119 prepadáva, kompromis 15 za, proti, zdržali sa, schválený Kom- kompromis 16 za, proti, zdržali sa, schválený. 157 za, proti, zdržali sa, schválený. 158 za, proti, zdržali sa, schvá- <laughs> zamietnutý. 159 za, proti, zdržali sa, schválený. E, 159 bola schválená? Áno. 160 za, proti, zdržali sa, schválená, schválený. 161 za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromis 17 za, proti, zdržali sa, schválený. E, DV8 za, proti, uh, nie. Nezasahujte do toho. DV8 za, proti, zdržali sa. E, keď nik- takmer sa nikto sa nezúčastnil, ale schválený. Kompromis 18 za, proti, zdržali sa schválený. Kompromis 19 za, proti, zdržali sa schválený. Kompromis 20 za, proti, zdržali sa schválený. 171 za, proti, zdržali sa schválený. 173 za, proti, zdržali sa schválený. 175 za, proti, zdržali sa schválený. Kompromis 21 za, proti, zdržali sa schválený. Z plena sa ozývajú hlasy, že by sa malo troška spomaliť. Dobre, spomalím, hovorí predseda, nevadí. Teraz e, prichádzame k DV1. To je za? Spomaluje pán predseda. To je proti? Zdržali sa. Bolo to schválené? Áno. DV5 za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromis 22 za, proti, zdržali sa, schválený. 9.3 za, proti, zdržali sa a schválený. Kompromis 23 za, proti, zdržali sa, schválený. 77 za, proti, zdržali sa, schválený. 180 za, proti, zdržali sa, <laughs> schválený. 90 za, proti, zdržali sa. Overíme 90. -ku. Elektronicky otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. <clears throat> Schválený. 181 za, proti, zdržali sa, schválený. 182 za, proti, zdržali sa, schválený. 173 za, proti, zdržali sa, schválený. 184 za, proti, zdržali sa, schválený. 191 za, proti, zdržali sa, schválený. E, návrh pána Frunzulicu prepadáva. 192. Pani Lözing za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 193 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Overíme 193. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnutý. 194 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 196 za, proti, zdržali sa schválení, 195 za, proti, zdržali sa, overíme 196, eh, pardon, 195, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený, 197 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. ich tu viac než kameňov v púšti v Afganistane. 195 za, proti, zdržali sa schválení 199 za, proti, zdržali sa schválení 200 za, proti, zdržali sa. Overíme 200, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie schválený. 201 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 202 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 203 za, proti, overíme 203, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie jasne schválený. 203 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 205 za, proti, zdržali sa schválený. 206 <laughs> za, proti, zdržali sa schválený, 207 za, proti, zdržali sa schválení, 208 za, proti, zdržali sa, myslím, že je schválený, čo, čo povedal, čo urobil Alde, neviem, otváram hlasovanie, 208, končím hlasovanie, schválený, 211 za, proti, zdržali sa schválení. 97, nie, prepadáva, 213 za, proti, zdržali sa, hovoríme 213, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie, veľmi jasne schválený. Takže teraz 214, 214 za, proti, zdržali sa schválená. 216 za, proti, zdržali sa schválení. 217 za, proti, zdržali sa. Overíme 217, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie, schválený. 218 za, proti, zdržali sa 218 overíme tiež, otváram hlasovanie. Končím. Schválený. 219 za, proti, zdržali sa. Schválený. 221 za, proti, zdržali sa. A, Amel. Uberíme 221, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. 222 za, proti, zdržali sa schválení, 224 za, proti, zdržali sa. Overím aj 224, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie, schválený. 225 za, proti, zdržali sa schválený, 226 za, proti, zdržali sa Hovoríme aj 226. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. 228 za. Proti. Zdržali sa schválený. 55 prepadáva. 229 za. Proti. Zdržali sa schválený. 229 ehm. overiť? Dobre. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Jasne schválený. Kompromis 24 za, proti, zdržali sa schválený. Pozmeňovací návrh 9 za, proti, zdržali sa. Overíme deviatku, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. Za, proti, zdržali sa. Overíme desiatku. Otváram hlasovanie. E, končím hlasovanie. Jasne schválená. Číslo 12 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 13 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 15 za, proti, zdržali sa schválený, 16 za, proti, pardon, ten prepadáva, e, kompromis 1 za, proti, zdržali sa schválený, kompromis 2 za, proti, zdržali sa schválený, 3 za. za, proti, zdržali sa prijaté, 4 za, proti, zdržali sa prijaté, 21 pani Valero, kto je za, proti, zdržali sa. Skončíme teraz 21, to bolo prijaté. Teraz tu máme žiadosť od 22 e, do 55 hlasovať v bloku. E, do 25. E, nie, to nie je možné. Takže 22 za, proti, zdržali sa prijaté, 23 za, proti, zdržali sa prijaté, 25 za, proti, zdržali sa prijaté, 26 za, proti, zdržali sa prijaté, 29 za, proti, zdržali sa prijaté, 31 za, proti, zdržali sa prijaté, 33 za, proti, zdržali sa prijaté, 34 za, proti, zdržali sa prijaté, 35 za, proti, zdržali sa prijaté, 36 za, proti, zdržali sa prijaté, 38 za, proti, zdržali sa. A teraz si to môžeme overiť. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté. 40 za, proti, zdržali sa prijaté, 43 za, proti, zdržali sa. To si overíme, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie, je to prijaté. 45 za, proti, zdržali sa. Prijaté. Teraz citácie. Jednotka za, proti, zdržali sa. Prijaté. Dvojka, trojka za, proti, zdržali sa. Prijaté. Štvorka za, proti, zdržali sa. Prijaté za, proti. To si overíme. Peťka pani Valero. Končím hlasovanie. Je to prijaté. Šestka za, proti, zdržali sa prijaté. Sedem za, proti, zdržali sa prijaté. Osem za, proti, zdržali sa prijaté. A teraz už môžeme prejsť k elektronickému hlasovaniu o návrhu v pozmenenej podobe. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie, je to prijaté. 50 za, 3, teda 3 hlasy proti. Bod e, e, teraz 22 e, dohoda o spolupráci partnerstva a rozvoji medzi EÚ a, a Singapurom. Antonio López turis White je našim spravodajcom. Chceli by ste niečo povedať? Nie. V tom prípade môžeme prejsť priamo k hlasovaniu. Ešte raz vás chcem poinformovať, že najprv budeme hlasovať eh, jediným hlasom o súhlase. Elektronické hlasovanie je otvorené. Končím hlasovanie. 50 hlasov za, 3 proti. Teraz prejdeme k uzneseniu, ktorá je e, súčasťou e, to rozhodnutia. Vychádzam z toho, že pán spravodajca e, sa nechce vyjadriť, takže môžeme prejsť priamo k hlasovaniu. Pozmievací návrh 16 pána Butikofera za, proti, zdržali sa prijatý, 17 za, proti, zdržali sa prijatý, kompromis 1 za, proti, zdržali sa prijatý, 20 za, proti, zdržali sa prijaté, kompromis 2 za, proti, zdržali sa prijaté, 24 za, proti, zdržali sa. To si preveríme, otváram hlasovanie. Dva kolegovia chýbajú. Končím hlasovanie. Je to prijaté. 29 hlasov za 25 proti. Kompromis 3 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa prijaté. 31 za, proti, zdržali sa prijaté. 32 za, proti, zdržali sa prijaté. 33 za, proti, zdržali sa prijaté, 34 za, proti, zdržali sa prijaté, 35 za, proti, zdržali sa prijaté, kompromis 5 za, proti, zdržali sa prijaté, 39, pán Butikofer za, proti, zdržali sa prijaté, 40 za, proti, zdržali sa prijaté, 41 za, proti, zdržali sa prijaté, 42 za, proti, zdržali sa prijaté, 40 za. 3, pán Castaldo za, proti, zdržali sa zamietnuté, 44 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 45 za, proti, zdržali sa prijaté, 46 za, proti, zdržali sa prijaté, 47 za, proti, zdržali sa asi zamietnuté. Áno. 48 za, proti, zdržali sa prijaté. Úvodné ustanovenia. 3 za, proti, zdržali sa prijaté. 4 za, proti, zdržali sa prijaté. 5 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 7 za, proti, zdržali sa prijaté. 8 za, proti, zdržali sa. Preverme si osmičku aby sme sa trošku zabavili. Končím hlasovanie. Je to prijaté. 11 za, proti, zdržali sa prijaté. 12 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 6 za, proti, zdržali sa prijatí. Štrnáct za, proti, zdržali sa zamietnuté. 15 za, proti, zdržali sa prijaté. Citácie za, proti, e, prijaté, dvojka, prijaté. Prejdeme teraz k elektronickému hlasovaniu návrhu správy v pozmenenej podobe. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté 49 hlasov za 2 proti 6 sa zdržali. teraz prejdeme k bodu 24, eh, odporúčanie podpredsedničke komisie eh, týkajúcej sa eh, strategickej komunikácie EU s cieľom bojovať s propagandou tretich strán, zameranou proti Únii, spravodajkyňou Anna Alžbeta Fotika. Pani spravodajkyňa nemôže byť teraz medzi nami. Včera sme diskutovali o tejto téme. Chcel by sa niekto vyjadriť v mene pani Fotiky. Nie je tomu tak. Takže e, prejdeme k hlasovaciemu zoznamu k tejto správe. Kompromis 2 za, proti, zdržali sa prijaté. 27 za, proti, zdržali sa zamietnuté, kompromis 3 za, proti, zdržali sa prijaté, kompromis 4 za, proti, zdržali sa prijatí, 52 za, proti, zdržali sa zamietnuté, kompromis 5 za, proti, zdržali sa prijatí, 62 za, proti, zdržali sa prijatí, 64 za, proti, Áno, nie je tu 63. Ospravedlňujem sa, Rámona, ako k tomu mohlo dôjsť. Takže kto je za Ramonu Manesku? Za, proti, zdržali sa. Veľká väčšina. 64 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 65 za, proti, zdržali sa, to si preveríme. Hlasovanie je e, ukončené, je to prijaté. 66 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 6 za, proti, zdržali sa prijaté. 74 za, proti, zdržali sa prijaté. 76 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 7 za, proti, zdržali sa prijaté. 94 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 8 za, proti, zdržali sa prijatí. 105 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 106 pána Kastalda za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 9 za, proti, zdržali sa prijatí. 116 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 10 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 11 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 12 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 13 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 14 za, proti, zdržali sa prijatí. 161 za, proti zdržali sa prijaté, 165 za, proti zdržali sa zamietnuté, kompromis 15 za, proti zdržali sa prijaté, 172 za, proti zdržali sa zamietnuté, kompromis 16 za, proti zdržali sa prijaté, 181 za, proti zdržali sa zamietnuté, 182 za, proti zdržali sa zamietnuté, 183 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 184 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 185 za, proti, zdržali sa. To si preveríme, otváram hlasovanie. Ukončené je to zamietnuté. Kompromis 17 za, proti, zdržali sa prijatý. Kompromis 18 za, proti, zdržali sa prijatý. Kompromis 19 za, proti, zdržali sa prijatý. Ospravedlňujem sa. Vážený kolega, hlasovali sme práve o kompromise 18 a 19. A teraz e, prejdeme ku kompromisu 20. Kompromis 20 za, proti, zdržali sa prijaté, 215 za, proti, zdržali sa, to si preveríme. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté 216 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 21 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 22 za, proti, zdržali sa, prijaté. 231 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 23 za, proti, prijaté. 246 za, proti, zdržali sa zamietnuté, kompromis 24 za, proti, zdržali sa prijatí, 200, eh, kompromis 25 za, proti, zdržali sa prijatí, 258 za, proti, zdržali sa prijaté, 259 za, proti, zdržali sa prijaté, 260 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 261 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 262 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Prejdeme k citáciám. Kompromis 1 za, proti, zdržali sa prijatí, 15 za, proti, zdržali sa prijaté, 16 za, proti, zdržali sa prijaté, a teraz prejdeme k elektronickému hlasovaniu o správe v pozmenenej podobe. otvorím hlasovanie. Jeden kolega pri eh, hlasovaní sme ukončili. 49 hlasov za, 7 proti, 2 ja sa zdržali. Blahoželám našej pani spravodajkyni. Teraz prejdeme k e, vykonávaniu nariadenia VSP e, nariadenie číslo 978 2012. Pravdajcom je pán Panceri, chceli by ste sa vyjadriť. Nie je tomu tak, e, takže môžeme prejsť priamo k hlasovaniu. Kompromis 1 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 2 za, proti, zdržali sa. To si preveríme. Kompromis 2. Otváram hlasovanie. Hlasovanie ukončené. Je to prijaté. 38 za, 2 proti. Kompromis 3 za, proti. Zdržali sa prijaté. 25 za, proti, zdržali sa prijaté, 26 za, proti, zdržali sa prijaté, 27 za, proti, zdržali sa, to si preveríme, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie, je to prijaté, 28 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa prijatí. 34 za, proti, zdržali sa. Preveríme si to. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie, je to prijaté. Kompromis 5 za proti zdržali sa prijaté, 40 za proti zdržali sa prijaté, 41 za proti zdržali sa. To si preveríme, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie, je to prijaté. 42 za, proti, zdržali sa. To si musíme preveriť. Myslím, že to bolo zamietnuté, ale treba si to overiť. Končím hlasovanie. Áno, je to zamietnuté. 45 za, proti, zdržali sa. To si preveríme tiež. Končím hlasovanie. Je to prijaté. Kompromis 6 za, proti, zdržali sa prijaté. 52 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 7 za, proti, zdržali sa prijaté. 56 za, proti, zdržali sa. To si preveríme. Všetci nehlasujú totiž nohy sa zdržali. Je to prijaté. Kompromis 8 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 9 za, proti, zdržali sa prijatí. To bol kompromis 9. Za, proti, zdržali sa Kompromis 9 si preveríme. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie, je to prijaté. 63 za, proti, zdržali sa. Zmietnuté 64 za, proti, zdržali sa, prijaté. 65 za, proti, zdržali sa, prijaté. Úvodné ustanovenia, pozmeňujúci návrh 1 za, proti, zdržali sa, to si preveríme, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté. Pozmeňovací návrh 2 za, proti, zdržali sa, to si preveríme, otváram hlasovanie. Končím. Hlasovanie je tu zamietnuté. Trojka za, proti, zdržali sa, prijaté. Štvorka za, proti, zdržali sa. Preveríme si štvorku. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. 5 za, proti, zdržali sa, prijaté. 6 za, proti, zdržali sa, prijaté. 7 za, proti, zdržali sa. Preveríme si to, otvorím hlasovanie. Končím hlasovanie, je to prijaté. Prejdeme k elektronickému hlasovaniu o návrhu stanoviska v pozmenenej podobe. Otváram hlasovanie. Hlasovanie je ukončené, je to prijaté, 50 hlasov za, 2 proti, 6 sa zdržali. Ja som vám slúbil, že e, dokončíme do 10. 9.53, 7 minút života sme si ušetrili. Ďakujem kolegovia za účasť. So. Takže kolegyne, kolegovia, budeme pokračovať. Po hodine hlasovania sme sa dostali článku, eh, teda bodu 27 alebo 26 debriefing o služobnej ceste výboru do Iraku a Ománu tesne pred Vianocami. Strávili sme dva dní v Bagdade a dva dní v Muskate briefing sa uskutočňuje za účasti vedúceho našej delegácie v Iraku, pána Ramona, Ramona Beku. Vítame vás, ktorý je práve v Bruseli a neskôr dostane slovo na krátke vystúpenie. Ja by som chcel poďakovať pán veľvyslanec za zorganizovanie návštevy Bagdadu. Ja to považujem za veľmi veľký úspech. Bolo to aktuálne a malo veľký politický význam. My ako delegácia AFITu sme mali možnosť zúčastniť sa viacerých diskusí s vedením krajiny, musím povedať, sa na najvyššej možnej úrovni. Stretli sme sa s prezidentom Iraku, s premiérom, ministrom zahraničných vecí a podpredsedom parlamentu, takže skutočne na tej najvyššej úrovni. A počas stretnutí e, kolegovia z Iraku nás informovali o zámeroch zbaviť sa zahraničných, e, zahraničného zasahovania do vnútorných vecí. A Irak má byť e, pozitívnym mostom medzi regionálnymi mocnostiami. No a som si istý, že táto návšteva posilní partnerstvo medzi EU a Irakom a zmluvu o spolupráci a pomôže pri dosahovaní stability. No a Oman, v Omane navštevila tiež úspešná delegácia sa a stretla sa predsedom rady Šíra z štátnej rady a štátny tajomník zodpovedný za e, zahraničné veci a hovorilo sa o veci spoločného záujmu, hlavne o spoločnej e, kríze medzi krajinami GCC, konfliktov v Jemene, Sýrii, Líbii, o mierovom procese na Blízkom, východnom, Blízkom východe, tiež sa hovorilo o možnostiach zniženia závislosti na uhlovodíkoch. Navšteva Muskate umožnila lepšie pochopiť osobitnú úlohu krajiny ako facilitátora v mnohých konfliktov v regióne. Takže toľko z mojej strany. Slovo teraz dostane náš veľvyslanec do Iraku a potom dostane slovo, ak si to bude želať pani Alio Marie ktorá je predsedníčka delegácie pre vzťahy s arabským O tom dostanú slovo ostatní kolegovia, takže pán veľvyslanec, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predseda, ja ďakujem za túto možnosť, že dnes sa môžem s vami hovoriť o tomto kontexte, o Iraku, o úlohe, ktorú tam zohráva Európska únia, maximálne súhlasím e, s tým načasovaním návštevy Európskeho parlamentu. Ja myslím, že nebudem preháňať, keď poviem, že sme na začiatku nového politického cyklu v Iraku. Ako ste videli počas vašich diskusí s rôznymi politickými predstaviteľmi a dvoma hlavnými koalíciami, tak zmenil sa narratív. Už to nie je o etnosektárskych bojoch o vplyv, pozíciu alebo moc, ale je to o eh, vyjadrovanie o obnovení, o spolupráci po náročnej politickej kríze, ktorou prešiel Irak v minulých rokoch. Konečne vidíme mierové odovzdanie moci, no a to je dôkaz toho, že iracká demokracia so všetkými nedostatkami a výzvami ostáva základným rámcom, v ktorom rôzni politickí aktéry sa dokážu dohodnúť. A to je v regióne výnimka a myslím, že ďalší dôvod pre Európsku úniu, aby bola spokojná s príspevkom, ktorý sme do tohto procesu priniesli. Druhý element, ktorý by som rád zdôraznil, je vyšené hm, dosah Iraku od nástupnej vlády 24. októbra diplomatické aktivity ich intenzita sa zvýšila. Premiér, prezident a minister zahraničných vecí pracujú a preukazujú veľkú spoluprácu medzi národnými inštitúciami spolu s predsedom parlamentu a oslovujú krajiny v regióne a medzinárodných partnerov a snažia sa zdôrazniť novú úlohu, ktorú Irak chce zohrávať. Nie ako boisko medzi silami, ale ako most, ktorý môže prispieť k regionálnej stabilite. Ako ste povedali správne, pán predseda Iráka. nechce byť nástrojom v tomto mocenskom boji a chcú, chcú aby krajiny v regióne a medzinárodní partnery im umožnili, aby ich podporili v, tom, v tých snahách stať sa takýmto mostom. Ja by som chcel ešte dodať, že nedávno sa objavil prípad o daniach prezidenta Trumpa. E, štátny tajomník Pompea e, navštívil ďalej minister zahraničných vecí Iránu a minister zahraničných vecí Francúzska a král Jordánska v jeden deň. To no, taký muskel, ktorý som nikdy nevidel. No a ja stále neviem, ako iracká diplomacia zvládla všetky tieto návštevy ale tie signály sú pre mňa veľmi jasné. USA, Irán, krajiny regiónu, európske krajiny, všetky potrebujú, aby Irak ostal stabilným a konštruktívnym partnerom v regióne. No ja myslím, že v tomto zmysle všetci ste cítili túto žiadosť, želanie irackých orgánov, aby politika Európskou úniou má veľký význam. Takže aká je naša úloha? Ja myslím, že Európska únia zohrávala a zohráva čo relevantnejšiu úlohu s požiadavkami irackých orgánov, aby zvyšovali túto úlohu pri budovaní štátu, obnovy oslobodených oblastí a regionálnej stability. My sme minulý rok začali schválením novej stratégie pre Iráka. Sleduje úloha, ktorú EÚ a vysoká predstaviteľka Mogherini hrali na konferencii v Kuvajte ako novej konferencie. Ďalej schválenie dohody o partnerstve a spolupráci, čo je rámec <coughs> pre dlhodobé partnerstvo. No ja myslím, že toto sú nástroje spoločne s našimi záväzkami podporovať rekonštrukciu Iraku veľkou, veľkou pre spoluprácu, čo nám skutočne dá všetky nástroje, ktoré potrebujeme. Potrebujeme len politickú vôľu použiť tieto nástroje a ubezpečiť ešte väčšiu účinnosť a úspech pri dosahovaní globálnej stratégie EÚ hlavných cieľov, a to je prispieť k prevencii konfliktov a riešeniu kríz, zvýšiť sféru prosperity a stability v našom susedstve, pretože naša bezpečnosť nezačína na našich hraniciach, ale v krajinách ako je Iraka, Daesh je hrozbou v našich mestách, ale Daesh prišiel z Iraku. A ja myslím, že Irak je z najúspešnejších modelov v boji proti násilnému extrémizmu, proti ideologickému nihilizmu, ktorý predstavuje Daesh vo všetkých ostatných krajinách regiónu Daesh je stále aktívny. Nie, že by v Iraku nebol aktívny, stále je to hrozbou, ale ako teritoriálna moc alebo sila alebo aktér boli zničení. Je to stále naliehavé a treba to riešiť, ten boj ešte neskončil a my tiež podporujeme Irak z hľadiska národnej bezpečnostnej stratégie boja proti terorizmu, spolupráce informačných služieb. Ja som sa stretol e, s predstavom spravodajského výboru, ktorý žiada Európsku úniu, aby sme pokračovali. Takže sme v centre tohto procesu a celá reforma politickej a ekonomickej štruktúry krajiny Irak s nami počíta. Vďačný za príspevok a za našu angažovanosť. Takže ak sa ma spýtate, či vláda Abdelmachtyho bude úspešná, tak v každom prípade možné dôvody, prečo bude. A rovnako môžem hovoriť o hrozbách a problémoch, ktoré sa objavia. Ja môžem si dovoliť niečo odhadnúť náklad na zlyhanie v Iraku pre samotných Iračanov, pre medzinárodné spoločenstvo to bude obrovské. Irak je základná stability v regióne a je to stále aktér, ktorý môže hovoriť s každou s regionálnou silou a môže oslovovať v momente, keď sa zvýšilo napätie obrovským spôsobom. Takže myslím, že je v našom záujme prispievať k úspechu Iraku. A myslím, že sú tu prvky, ktoré k tomu prispievajú. Je tu záväzok vedenia hľadať politickú dohodu, ktorá umožní politickým procesom pokračovať a vyhnúť sa vnútornej konfrontácii a je tu ochota zohrávať úlohu sprostredkovateľa dialógu a pochopeniu. My máme iste záujem o to, aby sme to podporili. Myslím, že návšteva Európskeho parlamentu prispela tomu, aby sa zdôraznila tento záväzok. Tie signály a vyjadrenia boli veľmi jasné, boli dobre prijaté a myslím, že v každom prípade, ako som povedal, máme nástroje na to, aby sme to dosiahli. Takže myslím, že to je na teraz všetko. Je to paradoxná krajina, veľmi komplexná a som si istý, že budete mať množstvo otázok a rád ich zodpoviem. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne, pán veľvyslanec, za vaše zhrnutie situácie v Iraku. Je, súhlasí to s tým, čo sme videli my tých 48 hodín viem si predstavíte. aký koľko máte práce, no, ako je vlastne z Veľkej Británie. No a ja teraz navrhujem, aby sme slovo pani Ariel Marie dali neskôr, pretože zodpovedá len v úvodzovka za Oman. a budeme sa sústrediť najskôr na situáciu v Iraku, takže aby ja sa kolegové sú, sústrediť na to, čo sme videli v Bagdade, Prihlásil pán Danžan, pán Gomez, pán Buchner a pán Carver. Áno, Danžan, nech sa páči, ďakujem veľmi pekne. Táto misia, misia bola jedna z najzaujímavejších, eh, ktoré sme eh, vykonali eh, v výbore pre zahraničné veci počas tohto mandátu, takže v každom prípade ďakujem pánovi veľvyslancovi a ďakujem tiež sekretariátu za zorganizovanie tejto misie. Stretli, nestretli sme so všetkými, ktorými sme museli stretnúť, ktorí sme sa mali stretnúť. No, bolo by zaujímavé. Bola, škoda, bola to škoda, pretože bolo tu to zostaje ešte pár dní dlhšie, ale nedalo sa. No, e, my sme, že to zmenilo aj moje názory, porovnaní s tým, predtým, sme tam odišli. No už e, dve veci ma zarazili. Poprvé, bolo matateľné takmer vždycky, že naši politickí kolegovia, prezident, premiér, poslanci mali veľký strach z islamského štátu. No a ten strach z krachu irackého štátu a spoločnosti kvôli útokom islamského štátu e, prispievajú k tomu, k tomuto, tomu, tým novým impulzom a ľudia dokážu prekonávať sektárske, a, sektárske rozdiely. Takže zdá sa, že tu vzniká nejaká národná hrdosť na Iráka, dozná občianstvo iracké. Samozrejme nie je to zo dňa na deň, niektoré veci stále pretrvávajú, ale mm, kvôli tomuto strachu z islamistov a tiež zo strachu platy populácie, pretože dnes to správa a hospodárske správanie krajiny a to sú problémy, šítov, sunitov a celé populácie, takže no, ukazuje to, že je tu veľký tlak na to, aby sa priorita dala národnému rozvoju Iraku a nie nejakému sektárskému sektárským bojom. A to sa veľmi výrazne cítil. No a druhá vec to je, bolo to, že v Iraku sme našli krajinu, ktorá umožňuje, ktorá chce, umožňuje prekonať veľkú polarizáciu v regióne medzi Tureckom, Iránom a Saudskou Arábiou. Je to pasca aj pre Európu, No, eh, dôležité, aby sme si že prekonali Pasuno a Irak má rovnakú sa snaží o rovnaké veci ako my. Sú tam isté rozdiely, ale cítili sme pri stretnutí s väčšinou našich kolegov, že chcú prekonať tie problémy a, a nájsť nejaké miesto v regióne, respektíve nezávislú úlohu. No a, a posledná vec, tým programom, ktoré Európska únia financuje v Iraku, programy týkajúce sa bezpečnosti. Ja som mal pochybnosti, pretože ja som si povedal, že v krajine, kde iránsky vplyv je taký veľký, a rovnako je taký veľký aj vplyv Ameriky, nie je tu miesto pre Európanov, ale ja som videl, tak naši eh, irackí kolegovia, tak ako naši kolegovia európsky, ktorí vedú tie programy, no, povedali, že je tu jasné miesto pre Európu, pre európsku víziu veci v oblasti bezpečnosti. Takže ešte raz ďakujem eh, za zorganizovanie tejto misie. Bolo to príliš krátke, bohužiaľ, ale umožnilo to, alebo umožní to nášmu výboru v budúcnosti nejaký follow-up. A to je skutočne treba, aby nasledovali ďalšie návštevy, pretože je tu veľmi zaujímavý vývoj, ktorý sa môže zmeniť, pretože situácia je veľmi krehká. Nemôžeme mať bezhraničný optimizmus, ale momentálne je to veľmi zaujímavé a treba to podporiť. No, Ana Gomez. Ďakujem, Arno. Ana Gomez. Mm, ďakujem. Ja tiež e, musím povedať, že ma veľmi potešilo, čo sme počas tejto návštevy videli v Iraku. Ja si myslím, že, ako povedal Arno Danža, veľmi, že to bola veľmi dôležitá návšteva. Keď ja som prišla do tohto parlamentu v roku 2004, keď Európa bola úplne rozdelená, teda medzi tú novú Európu a starú, kvôli tej irackej invázii, tak ja som vtedy v roku 2000, myslím, 7-8 spracovala správu o Iraku a úlohe Európskej únie v Iraku. To ma prvýkrát vlastne dovedlo do Iraku a ja som navštevovala potom Bagdad a ostatné mesta e, pravidelne odtedy a sledovala som ten pokrok a Arno správne povedal, že netrvalo dlho a a veci sa začali zlepšovať, ale musím povedať, že išlo naozaj mimoriadnu návštevu. Vidíme tam vlastne konvergenciu všetkých e, zložiek v Iraku, kde je vidno, že, že obava zo zlyhania štátu a ofenzívy Daešu ich spojila a teraz vlastne um, sa takto konvergujú a vystupujú asertívnejšia. Táto krajina naozaj zohráva čoraz väčšiu úlohu v udržiavaní regionálnej stability a mocenské rovnováhy. Ja som práve e, dohovorila, alebo teda som si vypočula pána veľvyslanca Dekura. Ja mu chcem poďakovať za tú prácu, ktorú odvedol, pretože ak Irak by e, prešiel k tej či onej strane e, z hľadiska ja neviem, lokálne konfrontácie, to, je to Irán alebo Sáudská Arábia, tak by to celý región destabilizovalo. Takže úloha Iraku je veľmi dôležitá a bolo povzbudzujúce vidieť tie zlepšenia v bezpečnostnej situácii, ale aj, ale aj z hľadiska politickej atmosféry. A ja chcem povedať, že Európska únia musí zohrávať svoju úlohu, tak ako nám povedali všetci, s ktorými sme sa rozprávali, vrátane v oblasti bezpečnosti a spravodajstva, ale e, aj pri budovaní kapacít v systéme súdnictva, ktoré je veľmi dôležité pre akýkoľvek štátny systém. A potom je tu otázka ropy, samozrejme, a aj v uznesení tá, ten najväčší spor je o zdroje, čiže Kirkuk sa tam určite dostane na pretras a tam tiež môžete zohrávať úlohu. A ja by som chcela položiť e, vyslancovi Pekurovi jednu otázku. Keď som prvýkrát sa dostala do Iraku, tak som bola až šokovaná tým, že Európsku úniu absolútne blokoval, blokovala Británia a odpoveď, ktorú som dostala od terajšieho premiéra Malikeho, kde bola ponuka na vlastnú ambasádu EÚ, e, kde by mohli byť e, členské štáty, ktoré medzi tým už odišli. Teda nič sa tam nestalo. Nebola tam asi politická vôľa, vízia, zdroje, ale um, ja musím povedať, že pohostinnosť, ktorá sa nám dostala, v britskom sektore v, teda zo strany britskej ambasády bola vynikajúca, ale Briti pravdepodobne po Brexite odídu. No, ja dúfam, že nie, ale je stále je, je veľká pravdepodobnosť. Čiže ako môžeme zotrvať v tých britských priestoroch, ako je možné, že Európska únia sa nesnaží o vlastné priestory, ktoré by um, znova, kde by, kde by mohli byť spoje, kde by vlastne boli spolu členské štáty, ktoré tam chcú byť. Ďakujem veľmi pekne, Ana Gomez pán um, vyslanec Bekúr určite odpovie, ale vy ste spomenuli, že keď, britská, keď Británia vystúpi z Európskej únie, tak e, bude treťou krajinou a AFET bude gestorským výborom vo všetkých vzťahoch s ňou. To, to si možno neuvedomuje veľa ľudí, ale my vlastne budeme zodpovední za všetky otázky, ktoré sa týkajú tretich krajín. To je len do záznamu tohto tejto schôdze, pretože ja viem, že viacerí predsedovia iných výborov majú iné názory na to, ako sa Brexit bude z dlhodobého hľadiska riešiť, napríklad na výbore pre polnohospodárstvo alebo rybolov. Ale teraz dostáva slovo pán Buchner. Ďakujem pekne. Chcel by som eh, vám srdečne eh, poďakovať eh, za vedenie tejto delegácie. Musím povedať, že to bola vynimočne dobrá misia. Takže srdečne ďakujem za vynikajúco odvedenú prácu príprav. Súhlasím so všetkým, čo tu už zaznelo, nemusím to opakovať. Už len krátka poznámka, ktorú by som chcel doplniť. E, veľký dojem na mňa urobil optimizmus napriek všetkým ťažkostiam, ktoré tam sú, e, ktoré e, sú nesporné, ale napriek tomu som vnímal optimizmus na strane irackých zástupcov, ktorý je časti odôvodniteľný aj E, perspektívou toho, že sa z hospodárskeho pohľadu toho veľa zlepšilo. A toto je bod, ktorý bol pre mňa osobne veľmi dôležitý a kde by sme e, to ešte mohli posilniť zo strany EÚ. Je tu teda pozitívna perspektíva, e, ktorú by sme mali ďalej podporovať. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán Buchner. Záverom James Carver. Ďakujem, pán predseda. Ja som bol celkom príjemne prekvapený tým reálnym záujmom viacerých politických strán a zoskupení v Iraku. Jedna pozitívna vec, ak teda vôbec nejaké pozitíva, z tejto ofenzívy, alebo teda z tejto vojny s Daešom, s islamistami sú, tak je, že, a na tom sa myslím zhodujeme všetci v delegácii, E, teda, že ako si všetky tieto iracké strany uvedomujú, že pracujeme spoločne a že musíme tie naše rozdiely prekonať. A pre mňa je veľmi ubezpečujúce aj to, alebo upokojujúce to, že si uvedomujeme, že tie kultúrne rozdiely medzi tými skupinami, tie nie je potrebné prenášať do nejakých ďalších regionálnych e, problémov. Ja si myslím, že to poskytuje veľké, veľkú príležitosť a ja pôjdem do Amánu a budeme tam o tom hovoriť, ale no, inak e, sa môže dostať do situácie ako Omán v tom, že budeme mať e, štát, ktorý je relatívne neutrálny a kde panuje stabilita. To je možnosť, ale chcel som nadviazať to, čo povedala Anna, hm, pokiaľ ide o Britániu a jej vystúpenie z Európskej únie. a ešte stále som za Európsku úniu bez ohľadu na tom, ako sa dohodneme v našej skupine. Myslím, že všetci sa zhodneme, ale mm, my sme nám sa dostalo naozaj pekné pohostinnosti zo strany britskej ambasády. Ja som bol za tento výbor v Kirkuku a hovoril som o tom, do akej miery Európska únia závisí od iniciatívy tých piatich oči Five Eyes, ktorej členom je moja krajina. My samozrejme túto iniciatívu využívame, ale to je jeden príklad, kde po Brexite Británia bude musieť mať dobré vzťahy s Európskou úniou, takže nezaoberajme sa nejakou semantikou, nejakými podružnými otázkami, čo ten Brexit spôsobí. Ale toto je príklad, kde moja krajina e, bude určite chcieť podporovať bezpečnosť v Iraku a som si istý, že všetci budeme pokračovať a ja teda určite budem podporovať to, aby sme pokračovali v spolupráci s takými organizáciami ako Európska únia v tejto oblasti. Ale e, myslím, že ako Anna hovorí, volať po veľvyslanectve EÚ, ak EÚ chce vyslať, alebo teda chce investovať do Iraku, tak si myslím, že sa dá investovať aj lepšie lebo my chceme podporiť tie zložky v Iraku, ktoré môžu vládnuť mierovo a ja si myslím, že tie peniaze je teda možné vynaložiť aj lepšie. A tá podpora je, myslím, dlhodobá. Dobre, ďakujem veľmi pekne, James Carver. Nie sú žiadne ďal, ďalšie žiadosti o slovo, takže by som možno poprosil pána veľvyslanca, aby, eh, aby sa vyjadril k tomu, čo bolo povedané. Určite, pán predseda. Som veľmi rád, že ste všetci všetci poslanci a poslanky, ktorí ste sa vyjadrili a že ste porozumeli komplikovanej situácii v Iraku a výzvam, ktoré pred nami stoja. Myslím, že ste, aj keď tá návšteva bola krátka, a dúfam, že nebude posledná, že ste teda, samozrejme toto možno rozšíriť, túto tieto skúsenosti, ale určite ste, myslím, podchytili alebo pochopili tie najdôležitejšie elementy. A určite by bolo pre vás užitočné, keby sa toto podarilo nejakým spôsobom odovzdať ďalej, pretože niekedy to nie je jednoduché. Bez skutočných skúseností, bez návštevy priamo v teréne zmeniť vnímanie Iraku oproti tým predchádzajúcim rokom, osobitne tej traumatizujúcej skúsenosti, ktorú nám spôsobil Daesh nielen Iračanom, ktorí sa samozrejme trpeli priamo, ale aj Európanom, ktorí sa zrazu museli naučiť žiť s nebezpečenstvom Daešu v rámci každodenného života. Čiže toto je dôležité a ja myslím, že konečné víťazstvo, k tomu dojde nakoniec v Iraku, ale tie otázky konkrétne napríklad to, čo sa pýtala pani Gomez, tak eh, je pravdou, že Európska únia mala v pláne vybudovať vlastné priestory pre delegáciu v Iraku. Ja si myslím, že to ale bolo predtým, než ja som nastúpil do funkcie, ale ak sa správne pamätám, tak eh, to bolo v čase, keď eh, Daesh bol pri bránach Bagdadu a bolo ťažké nájsť firmy, ktoré by dokázali vybudovať tie budovy. Ja myslím ale, že ten, tá idea, tá myšlienka ešte stále je platná. Myslím, že Európska únia potrebuje vlastné priestory aj kvôli úlohe, ktorú zohrávame, aj kvôli stabilite, ktorú prinášame, ale odvtedy eh, myslím, sme v tých britských priestoroch eh, neviem, 9 rokov a britská ambasáda poskytuje akési bezpečné útočisko, veľmi dobre vybavenú základňu. A myslím, že všetci sme vďační za túto podporu. A to bez ohľadu na budúci Brexit. A, ehm, takže to rozhodnutie je samozrejme mimo mňa, budeme musieť implementovať rozhodnutie, keď bude vykonané a budeme musieť skúmať možnosti. Samozrejme, potom je tu otázka financií. Irak je veľmi drahá krajina z hľadiska prevádzkových nákladov práve kvôli tým bezpečnostným záležitostiam, ale aj kvôli praktickým operačným záležitostiam, ktoré treba vyriešiť. Otázka združenia v priestoroch inej krajiny alebo teda spoločného využívania priestorov, to stále je. Ehm, vec, ktorú zvažujeme napríklad Nemecko, buduje veľmi rozsiahlu základňu, ale ja vám teraz neviem poskytnúť konkrétnu odpoveď v tejto chvíli. A britská ambasáda nám bude poskytovať svoju podporu v tom svojom tábore, v tých svojich priestoroch a my to radi využijeme, lebo tam je tá bezpečnosť veľmi dobre zabezpečená. Videli ste, ako to tam funguje. Naozaj sa nám podarilo manažovať relatívne zložitú misiu veľmi dobre, ale e, toto je určite taký cieľ do budúcnosti. A pán Bohner, e, ekonomika alebo ekonomia, to je určite jeden z cieľov. Prosperita Iraku tá spočíva, alebo takto, tam je treba rozvinúť ten súkromný sektor a dať mu v rekonštrukcii a mobilizácii investícií určitú úlohu a treba poskytnúť príležitosti pre mladú populáciu. Irak má 60 obyvateľov, ktorí sú mladší než 20 rokov, to znamená, treba vytvoriť množstvo pracovných miest. Takže ja dúfam, že to vyjde. Ďakujem veľmi pekne pán veľvyslanec eh, Blakur. Ja mám pocit, že na, náš, eh, na naše zasadnutie už prichádzajú ďalší zástupcovia a preto by som chcel uzavrieť tento bod eh, bod číslo 27 návšteva Kataru a Kuwaitu. Možno, ak chcete, tak by sme mohli aj hovoriť aj o Ománe, ale myslím, že ten Katar, Kuwait, Katar bol dobrý, tam bolo, tá pohostinnosť bola vynikajúca, cítili sme sa doma teda bod 27, pán, pán Volislanec, môžete s nami samozrejme zostať, ale e, čakáme ministra zahraničných vecí Malajzie. E, Ďakujem e, pekne. Stručne sa No, vyjadrím naozaj, to bude eh, v kontrakste oproti Iraku, o ktorom sme práve hovorili. Je to malá krajina, eh, eh, má malo stáleho bohatstva. Je to krajina, ktorá nezažila vojnu a je relatívne stabilná. Je to teda krajina s vnútornou politikou, ktorá sa opiera na rovnováhu medzi tradíciou, ktorú vidíme v každom aspekte života, a modernosťou ktorá eh, nám eh, bola eh, jasná na konferencii o Omane koncom týždňa, na ktorú som tiež teda bola pozvaná. Vládne tam náboženská tolerancia, forma islamu dosť odlišná od tej v krajinách, ktoré sú v okolí. A to, čo je isté dnes, je, že Oman by chcel zohrávať eh, významnejšiu hm, medzinárodnú úlohu. Oman sa alebo snažil a snaží eh, aj vstúpať do konfliktu do Jemenu, ovplyvniť eh, ho. Nie je to vždy jednoduché. Irituje to totiž silno Saudskú Arábiu je teda pravda, že je tu e, určité napätie so Saudskou Arábiou, aj keď sa o tom veľa nehovorí, takže táto krajina sa pomerne harmonicky vyvíja. E, samozrejme tam veľký otáznik, politická neistota spojená s otázkou tabu, teda kto bude nasledovať sultana, ktorý je už e, dosť starý. Oficiálne to nie je vyriešené. Takže takýto bol môj všeobecný e, e, dojem. Teraz by som chcela e, vás stručne poinformovať o ceste do Kataru a Kuwaitu koncom minulého roka. Dokonca sme sa stretli na letisku v momente, kedy ste sa vrácali, myslím, z vašej cesty v Iraku. Čo chcem povedať ku Kataru? Naše vzťahy EU. Katar sú vynikajúce. Takže mm, stretnutie bolo v atmosfére priateľstva, vzájomného rešpektu. Čo bolo zaujímavé, bolo eh, vlastne sledovať eh, tieto výmeny od roku 2017 v tejto krajine, ktorá je pod eh, embargom zo strany viacerých krán. Od roku 2017 som si všimla, že toto embargo a teda e, prístup krajín ako Saudská Arábia, Bahrajn, e, Emiráty e, mal trošku ekonomický dopad, ale hlavne psychologický dopad, ktorý je veľmi významný Musím povedať, že e, sme teda e, uvideli krajinu, ktorá prekonala obmedzenia, ktoré jej boli vnútené e, embargom. A A teraz silne dynamizovalo to ekonomiku krajiny, ktorá je teraz ekonomicky silnejšia, otvorenejšia voči novým krajinám, s ktorými vytvorila obchodné uh, vzťahy napríklad s Iránom, s Tureckom, s niektorými ďalšími azijskými krajinami, e, vytvorila strategické vzťahy a hlavne Irán a Turecko sú tu veľmi dôležité. E, takže no, uvideli sme Katar, ktorý e, sa nejako, e, niečoho nevzdáva, je veľmi dynamický, e, realizuje reformy a nechce sa vzdať ani svoje medzinárodnej úlohy. Pri tejto príležitosti hovorili sme totiž veľa o embargu, hovorili sme, že pre EÚ a pre Európsky parlament neprichádza do úvahy byť e, mediátorom v tomto konflikte. Na to nemáme e, kapacity. To e, je konflikt, ktorý si musia vyriešiť medzi sebou, ale sme pripravení zabezpečiť riešenia, ktoré by sa našli a maximálne napomáhať riešeniu tohto konfliktu, pretože je to v záujme regiónu, aj pretože je to v našom vlastnom záujme, ide o našu vlastnú stabilitu, napokon eh, tá je prepojená so stabilitou celého tohto regiónu. Média eh, veľmi eh, sledovali našu návštevu, stretnutia, ktoré sme mali dobre pokryté, aj teda s, s parlamentom. Veľmi dlho sme takisto eh, diskutovali s prezidentom, eh, eh, s predsedom aj členmi parlamentu zastupcami vlády sme dlho rozprávali o kríze. Bolo nám povedané, že z ekonomického pohľadu vyšli z krízy, ale Ehm, teda spomínali o dopadoch krízy na životy ľudí, e, problémoch, ktoré by to mohlo e, napríklad v lekárskej zdravotnej oblasti e, vytvárať pre, dopady pre, na študentov, na životy rodín, ktoré má teda toto embargo. Stretli sme takisto s určitými zástupcami vlády, s premiérom, ministrom vnútra, zahraničných vecí, ministrom pre rozvoj, prácu a sociálne otázky, aj predsedom Národnej komisie pre e, ľudské práva. A oni všetci e, vlastne hovorili veľmi podobne o škodlivých e, dopadoch tohto embarga na život jednotlivcov vyjadrili spokojnosť e, s postojom napríklad Európskeho parlamentu. Minister práce e, nám tiež oznámil, že plánuje e, nové zákony, ktoré e, sa zameriavajú na ochranu zahraničných e, pracovníkov. Snaží sa aj reformovať pracovné zákony, takže E, to, čo je zrejme, je, že v tejto kríze je, e, je Katar, Katar veľmi citlivý na imič, ktorý e, vysiela na vonok a uvedomuje si, že Európsky parlament mu môže pomôcť tento imič vylepšiť, pomôcť získať štandardy, ktoré a ktoré nie sú štandardmi Európskej únie, tak aspoň štandardmi západných krajín. Snažili sme sa Eh, takisto aj určité eh, konkrétne, eh, konkrétnu zaangažovanosť, aj pokiaľ teda ide o stretnutie s katarskými poslancami, ktoré by sa malo konať v roku 2020. Tiež sme spomenuli možnosť spolupráce veľmi konkrétnej spolupráce medzi Európskym parlamentom a, a katarskou šúrou na úrovni administratívy a na tomto trvám, toto chcem zdôrazniť, pán predseda. Ja si myslím, že je veľmi dôležité, aby sme v Európskom parlamente prijali zástupcov administratívy e, šúry, ktorí by radi spoznali, ako spôsobujeme, ako, ako, ako pracujeme, aby sa mohli inšpirovať týmto. A myslím si, že tiež by sme Eh, mali podporovať dialog a výmenu informácií s eh, Výborom pre ľudské práva s, týmto národ, eh, výborom Národnou komisiou pre ľudské práva. Bolo by dobré, keby sme mohli zorganizovať stretnutia s nimi tu. Takže toto je e, do veľkej miery e, všetko, čo sa týkalo tejto návštevy v Katare. Nasledovala, ak dovolíte, e, návšteva v Kuvajte, trvala opäť dva dní. Toto je dôležitý bod. Kuwait už viacero rokov sa cíti trošku opustený. Bol mediátorom v kríze ktorá je tu na arabskom e, polostrove. To tomu dodáva trošku e, sebavedomia. A e, je dôležité, že sa môže oprieť o podporu Európskeho Európskej únie. Všetko, čo môžeme urobiť na podporu Kuwaitu, musíme zdôrazňovať, aká je jeho úloha dôležitá. To všetko ho posilňuje v jeho okolí. Samozrejme, je to malá krajina, ale krajina, ktorá má naozaj schopnosť dialógu so všetkými a preto môže v tomto čase zohrávať eh, veľmi významnú úlohu. Európska únia to eh, vníma. V čase, kedy sme navštívili Kuvajt, sa rozhodlo o vytvorení delegácie Európskej únie v Kuvajte. Je to o to významnejšie, že Kuvajt eh, Eh, to mimochodom hovorí jasne, že eh, pomerne eratická politika USA v nich vyvoláva veľké obavy a uvidiem ako príklad eh, napríklad stiahnutie sa vojsku USA z Sýrie takže e, vnímajú e, väčší odstup od USA a Kuwait by, sa, e, by si želal približiť sa bližšie k Európskej únii a je zjavné, že parlamentu môže zohrávať významnú úlohu a kuvajský parlament je jediný, ktorý je e, slobodne demokraticky volený, e, jediný teda zo všetkých krajín v regióne. Takže toto je naozaj veľmi priaznivá e, situácia pre budovanie vzťahov. Diskutovali sme s parlamentom o viacerých problémoch, vrátanie práv žien Diskutovali sme o treste smrti, o postavení e, tzv. bidún, e, osôb bez štátnej príslušnosti. A, a týmto už budem končiť. Prijal nás émir, premiér a minister vnútra. Ja si myslím, že treba povedať, že všetci zdôraznili ehm, tento záujem, ehm, aby krajina zohrávala úlohu pri stabilizácii regiónu a aby sme užšie spolupracovali Európska únia a e, Kuwait. My sme k tomuto navrhli tiež konkrétne opatrenia, budúce medziparlamentné stretnutie v roku 2020, ale takisto aj konkrétnejšiu spoluprácu, e, vrátane teda výmeny, osobných výmen. A potom je tu ešte jedna otázka vzbudzujúca obavy, e, nariadenie o sociálnych médiách a o boji proti fake news. Mm, celkovo teda treba povedať, že to boli dve e, cesty, ktoré boli mimoriadne zaujímavé v tomto aktuálne veľmi citlivom období. Ďakujem veľmi pekne mm, pani Alio Marie za správu z e, vašej misie a predpokladám, teda počul som, že, že pán, pán minister už je tu, takže máme jednu žiadosť o slovo pani Lochbiller a potom, sa do, potom prejdeme k ďalšej ďalšie veci. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, ja budem hovoriť veľmi stručne. Ja chcem len nadviazať na tú záležitosť o Katare, pretože keď tu bol zahraničný minister Kataru, tak e, priblížil e, tamojšiu reformu legislatívy o právach migrantov a na výbore e, druhá sme mali výmenu názorov o migrujúcich zamestnancoch, pracovníkoch a to v súlade s, s šampionátom FIFA, čiže by bolo dobré zistiť, ako prebieha implementácia v Katare. Ja si myslím, že domáci pracovníci sú vylúčení z týchto právnych procesov, alebo teda legislatívnych procesov, ale bolo by dobré, keby sme zistili, do akej miery Katar zavádza podobné reformy, čiže, ako ste povedali, bude záujem na výbore druhá o tejto veci hovoriť, ale uvidíme, či nám umožní za tohto volebného, eh, volebného obdobia parlamentu túto vec ešte vyriešiť. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani kolegyňa. Ďalšie žiadosti o slovo? Zdá sa, že nie. Tak v takom prípade by som chcel uzavrieť bod číslo 27. Do, stávame sa k bodu číslo 28. Chcel by som poprosiť pána ministra zahraničných vecí, aby som prišiel eh, za predsednícky stôl. Dámy a páni, kolegyne, je pre nás veľkou cťou privítať tu ministra zahraničných vecí Malajzie, pána, dúfam, že teraz vyslovím vaše meno správne, Saifudina Abdullaha. Vážená excelencia, vitajte na výbore pre zahraničné záležitosti. Vidíte, že máme bežné pracovné stretnutie, do obeda sme hlasovali, teraz ideme bežným programom, takže sme veľmi radi, že vás tu môžeme privítať. Aby som chcel povedať pár slov predtým, než vám dám slovo kolegyňa kolegovia, pán, e, pán minister zahraničných vecí bude musieť odísť o 11.35, že to je o hodinku a pol. Popros, teda my máme e, v tomto výbore správu, mali sme v tomto výbore správu z vlastnej, vlastnej iniciatívy v roku 2013. E, Európsky parlament schválil návrh dohody o spolupráci s Maléziou a to bolo v roku 2016, ale strany sa nakoniec nedohodli na konečnej podobe textu. Takže dúfam, že teraz táto dohoda bude podpísaná, alebo bude môcť byť podpísaná pred koncom tohto roka, čo nadáva 11,5 mesiaca. Chceli by sme apelovať na radu, aby e, posunula návrh parlamentu na schválenie hneď ako bude k dispozícii. My sme všetci sledovali e, voľby v Malézii v maji, kde poprvýkrát sa vrátila opozícia, ktorá vytvorila Ehm, vládu, takže by sme si radi vypočuli, pán minister, aký, aké sú ciele tejto novej vlády, aké sú ciele vášho premiéra a e, ktoré politické záležitosti budú prioritné. Tento výbor vo vašom regióne bol minulý rok. E, navštívili sme okrem iného Indonéziu a Thajsko a tiež sme navštívili Japonsko a Južnú Koreu. A, takže sme radi, že ste tu. Predpokladám, že to máte zaujímavé a že aj tu v Bruseli vaše rokovania sú plodné a dúfame, že Európska únia a vzťahy s ňou zostanú pre vládu v Kuala Lumpure dôležitým bodom. Želám vám príjemné predpoludne, dámy a páni. Salam aleikum pán predseda, vážené poslankyne a poslanci, dámy a páni. Je pre mňa naozaj veľkou cťou, že môžem prehovoriť teraz pred vami v takejto e, ctenej sále a som rád za túto príležitosť. Ja som sa zúčastnil na stretnutí ASEAN EU, stretnutí ministrov Prebiehali tam veľmi plodné diskusie. Včera, to bolo včera po obede. A tiež sa tu v Bruseli stretnem s niektorými e, partnermi, ministrami zahraničných vecí z členských štátov Európskej únie na viacerých bilaterálnych stretnutiach. V máji, alebo aby som bol konkrétny, 9. mája minulého roku poprvýkrát po 60 rokoch nezávislosti malajskí občania sa rozhodli zmeniť zostavu federálnej vlády. Teraz e, máme novú administratívu, ktorú vedie nová politická koalícia, ktorá sa nazýva Pakatan Harapan, po anglicky Aliancia nádeje. Pakatan Harapan, teda Aliancia nádeje. A, a Premiérom je teraz e, doktor Mahathir Mohamad, niekedy, teda možno ste ho poznáte, že bol premiérom Malajzie na 22 rokov, predtým než e, sa stiahol z politiky na 15 rokov, ale opustil svoju predchádzajúcu stranu, vytvoril novú stranu a pripojil sa k ďalším trom opozičným stranám. E, tie ďalšie tri opozičné strany sú teda napríklad strana spravodlivosti, ktorú vie Anwar Ibrahim. Niektorí z vás ho možno považujete za starého priateľa. Ďalej e, strana pre demokratickú aktivitu, ktorú vedie Ling Wanang, ktorý je momentálne ministrom financií a okrem iného Anwar Ibrahim je mm, nasledujúcim premiérom aspoň podľa dohody, podľa dohody novej vlády nových, nových, no, nových koaličných strán. A štvrtou stranou je Amanach, to je muslimská liberálna demokrati, ale muslimskí demokrati sú to, je to strana muslimských progresívnych demokratov. Je to strana otvorená pre muslimov aj nemuslimov, takže je to taká trocha iná muslimská strana, než ako poznáme. E, našim hlavným slubom v kampani bol boj proti korupcii. A teraz e, v tejto chvíli vlastne e, premiér Mahatir Mohamad je vo Viedni, kde e, reční na konferencii, ktorá sa zaoberá práve potlačením korupcie. My máme na programe niekoľko reforiem a tie reformy, ktoré my sa snažíme momentálne uplatniť, tie, ktoré sa snažíme realizovať, okrem iného teda ide o parlamentnú reformu, po ktorej by parlament bol participatívnejší, viac by e, reprezentoval obyvateľov. Poprvýkrát vytvárame výberové výbory, o rôznych, na ktoré sa zoberajú rôzne vecami, napríklad tvorbu politiky, e, menovaním e, vysokých úradníkov vlády, napríklad v súdnictve alebo v policii. No a ďalšia reforma tá napríklad sa bude týkať volebného práva. Menovali sme nového predsedu volebnej komisie. Mali sme určité problémy e, s novelizáciou e, ústavy. Nemali sme dvojtretinovú väčšinu, ktorá bola potrebná, ale snažili sme sa e, zabrániť dvom veciam, a to nespravodlivému rozdeľovaniu hlasov a úmyselnému nastavovaniu hraníc volebných obvodov tak, aby to e, potom preferoval niektorú stranu, čiže viedlo to k pokrivenej reprezentácii. No a e, k... ďalej e, sme napríklad zaveli moratórium na trest smrti, snažíme sa eliminovať všetky tie negatíva, ktoré môže spôsobovať trest smrti, e, chceme zabrániť potlačaniu slobody vyjadrovania, napríklad zmenou zákona o tlači. A chceme zaviesť niekoľko niekoľko e, nových zákonov, napríklad zákon o národnej harmónii. Je to vlastne zákon, ktorý má bojovať proti diskriminácii a ktorý má zabezpečiť, že všetky vládne politiky sú inkluzívne a že všetci, pre všetkých obyvateľov Malézie, pretože iste viete, že Malézia je krajina, e, kde žijú, kde je mnoho národností a mnoho e, náboženských skupín, e, aby teda bola krajinou, kde sa nebude prejavovať diskriminácia mm, ani rasizmus napríklad. Nebudem, nebudem tvrdiť, že situácia je dokonalá, rasizmus nie je veľký problém, ale je to problém. A rasizmus v Malajzii je tak hlboko zakorenený, že to mnohí ľudia nevnímajú ako problém. A to platí aj pre politickú scénu. A ak chcete ukončiť túto politiku rasizmu, tak často ste vnímaní ako problémový element vy. Takže e, je to ťažké, ale my musíme motivovať e, politiku a politikov, aby hovorili aj o témach, ktoré sú prierezové pre etnické skupiny a náboženské skupiny, teda aby sa nevenovali len problémom, ktoré sú špecifické pre jednu túto etnickú alebo náboženskú skupinu. No a zároveň sa snažíme posilňovať eh, naspäť našu ekonomiku. Pred poslednými voľbami nám bolo v parlamente povedané, že sme ťažko zadlžení na úrovni viac než 800 eh, miliard. A keď sme sa dostali, keď sme boli zvolení, tak sme prišli na to, že je to viac než 1,3 e, biliarda. E, e, to je veľmi veľa pre takú malú krajinu ako Malézia. A preto musíme robiť nové úpravy, meniť určité kontrakty aj teraz hraničnými firmami, napríklad z Číny musíme teraz finalizovať e, niektoré z týchto e, zmenených e, úprav. Nová vláda sa tiež veľmi zasadzuje za ľudské práva. Predchádzajúca vláda ratifikovala tri z deviatých eh, dôležitých dohovorov eh, týkajúcich sa ľudských práv, týkajúcich sa detí, žien a eh, ľudí s postihnutím. Ešte je tam šesť ďalších. Zaoberáme sa tým, čo je najlepšie realizovateľ. Momentálne je napríklad dohovor pre boj proti mučeniu a nuteným zmiznutiam. Niektoré témy môžu byť dosť e, zložité, ale pustíme sa do nich a problémami sa budeme zaoberať, e, ako budú postupne vyvstávať. Bol by som rád, keby som vám mohol poinformovať, že sme ratifikovali ďalší dôležitý medzinárodný dohovor, ale z taktických dôvodov nemôžem. E, súvisí to s korunováciou nového e, e, kráľa a môžete už uhádnuť, ktorý dohovor by som takmer spomenul. 31. januára bude korunovácia nového kráľa. Ale chcem len povedať, že sa eh, toto veľmi zavezujeme, sú tam ťažkosti, ale sme teda za zachovanie a posilňovanie princípu ochrany ľudských práv. Zdôrazňujeme takisto naše vynikajúce vzťahy eh, medzi Malajziou a EÚ. Naše eh, prepojenie je veľmi dôležité v oblasti investícií a obchodu Malajzia a EÚ majú tiež konštruktívne dôležité vzťahy vychádzajúce z demokratických e, hodnôt a kooperácie e, v mnohých medzinárodných oblastiach. Malajzia je toho e, názoru, že návštevy na vysokej úrovni ako ich spomenul aj pred chvíľou pán predseda, by ďalej posilnili naše vzájomné vzťahy a rastúce e, prepojenie e, medzi oboma stranami. E, sme radi, že obchod medzi nami a EU v posledných 5 rokoch narastá. Samozrejme, privítali by sme radi viac európskych investorov, aby sa venovali spoločným podnikom Malézii aj v oblasti poľnohospodárstva, automatiky, biopalív, IKT, spracovania potravín a v ďalších oblastiach. Viem, že sú tu aj e, určité e, otvorené dohody, na ktorých sa pracuje. Budeme sa snažiť e, robiť všetko, čo je v našich silách, aby sa čo najrychlejšie sfinalizovali detaily týchto dohôd, aby sme sa mohli pohnúť ďalej. Ak smiem, pán predseda, Dovolte mi, aby e, som e, tiež e, sa vyjadril aj k téme palmového oleja. Prišli sme do Bruselu s pohľadom, s názorom, že chceme posilniť vzťahy medzi EÚ a krajinami ASEAN ako e, členský štát ASEAN a, ako, a, a v mene celého ASEANu by sme naozaj um, radi pozdvihli uh, postavenie spolupráce z jednoduchého dialógu na strategické partnerstvo. A tam je veľký rozdiel. Ale žiaľ, Indonézia a Malajzia sú toho e, názoru a ostatní členovia ASEANu to potvrdili že je tu pred nami táto dôležitá otvorená otázka palmového oleja a prebehli tu určité diskusie. Musím povedať, my sme o tom naozaj nedebatovali. Všetci chápeme, aké je naše východisko. Vážime si názory iných Musím povedať, včera teda e, tam neboli žiadne e, ohňostroje, nie, e, pretože je zima, ale naozaj chápeme, že ASEAN aj EÚ sa zasadzujú za to, aby sa zvýšilo postavenie našich vzájomných vzťahov a budeme na tom tvrdo pracovať na strane ASEANu, obzvlášť Malézia, Indonézia. Takisto aj vítame vytvorenie spoločného výboru EU a ASEAN, ktorý, e, ktorý sa má zaoberať špecificky otázkou palmového oleja. Bude sa snažiť e, hľadať riešenia, ako zlepšiť situáciu. Takže e, takáto je e, situácia. Radochotne zodpoviem na e, otázky, ktoré by ste prípadne mali. Ako vidíte, teda sme nová vláda, len 8 mesiacov pôsobíme vo vláde, ťažko pracujeme na zlepšovaní stavu veci vrátane vzájomných vzťahov EÚ, Malajzia, aj teda vzťahov EÚ s krajinami ASEANu. Zároveň sa snažíme e, vlastne posilňovať naše ekonomické prepojenie. Ďakujem, pán predseda. Vaša excelencia, ďakujeme za vašu prezentáciu a opis politickej situácii v Malajzii. Viacerí kolegovia by chceli položiť otázky, hovoriť s vami, ale najskôr dám, predtým než dám slovo prvému, vítam našeho kolegu Verného Lámena, ktorý je predsedom delegácie pre vzťahy s krajinami ASEAN. Ďakujem, že ste prišli. Prvým rečníkom je pán Kán, nech sa páči. Ďakujem pekne, predseda. Vážený pán minister, som veľmi rád, že ste tu. A ďakujem a gratulujem z ten comeback do politiky. To dáva nádej mnohým tri stručné poznámky, ak môžem. Poprvé, rád by som sa vás chcel spýtať na zákony. Máte pravdu, bolo to veľké zlepšenie v oblasti ľudských práv a slobody prejavu, avšak nová vláda zatiaľ nehovorila úplne o nejakých zásadných zmenách v zákonoch. No a Ďalej. ASEAN je ste jedna z desetich krajín a jediná krajina, ktorá sa vyjadrila k situácii Ujgurov v Číne. Aký je prístup ASEANu k tejto citlivej tému? No a záverečná vec predseda sa týka otázok v štáte Rachajn, Mianmarsku a situácii utečencov. Myslím, že Bangladeš eh, také bremeno prevzal na seba. Prečo eh, vy, ako krajina, na si tom teritoriu, prečo ste vy neponúkli viac eh, pomoci tejto zúfalej situácie. Ďakujem pekne, pán Chán. Ďalšou rečničkou je pani Barbara Lochbíler. Ďakujem veľmi pekne a tiež ďakujem pán minister za to, že chcete meniť situáciu v oblasti ľudských práv doma. No a sme veľmi radi, že ste zrušili trest smrti. Myslím, že už v budúci mesiac tu v Bruseli sa bude hovoriť, sa uskutoční kongresa proti trestu smrti. <clears throat> sme radi, že krajina z vášho regiónu je to taká priekopnícka. No a ja sa chcem spýtať, aké sú vaše plány v otázkach multilateralizmu alebo fór ako OSN, že by si mohli podniknúť nejaké iniciatívy spolu s EÚ. Rozmysleli ešte nad tým, že by ste predložili alebo vytvorili nejakú e, sieť krajín, ktorí mohli prezentovať e, príklady v oblasti ľudských práv alebo hovorili o špecifických otázkach ľudských práv, e, kde by sa vlastne mohol upozorniť na nejakú silnejšiu, silnejšiu rezolúciu, silnejšie uznesenie. Ďakujem pekne. Anna Gomez. Ďakujem veľmi pekne, srdečne vás vítam. Tak ako moji kolegovia, ja som vďačná za to, že ste prišli. Že ste nám povedali niečo o zásadných zmenách vo vašej krajine. A čo sa týka moratória na trest smrti, ktoré ste zaviedli. Otázky palmového oleja to viem, že pre Malajziu je veľmi dôležité a pre Indonéziu tiež ako krajiny ASEANu tiež. Myslím, že je pozitívne, že tento spoločný výbor medzi krajinami ASEANu a EU bol vytvorený, to nám pomôže prekonávať problémy, ktoré samozrejme súvisia so závislosťou, ktoré vaše krajiny dosiahli v tejto veci z hľadiska zamestnanosti hlavne Viete, tu v Európe ľudia sú veľmi citliví voči dopadom na životné prostredie a ďalším dopadom, takže som rada, že tomto už bolo rozhodnuté. Ja by som sa rada spýtala na vašu víziu o Číne. A to je ešte nad rámec otázky situácie Ujgurov. Ako vníma Malajzia výzvy, ktoré táto obrovská Čína prináša regiónu a svetu nielen kvôli dopadom hospodárstva, ktoré sa zdá spomaluje, ale aj kvôli konfliktom, ktoré existujú. A tiež otázka Rohingov. Mňa by zaujímali vaše názory na Rohingno. A vy ste hovorili cieľom vašej vlády aj boj proti korupcii. A ja súhlasím s tým prístupom a tým veľkým škandálom Goldman Sachs. A naša požiadavka, aby platili aj nad rámec ospravedlnenia. Takže je to zaujímavý prípad, kedy my, Európania, by sme vás mali podporiť a poučiť sa z toho, čo zažívate. Ďakujem pekne. No a na záver dostáva ešte slovo Werner Langen, predseda delegácie pre vzťahy s ASEANom. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, že ako host vo výbore pre zahraničné veci dostávam slovo. Ja by som pánu ministrovi chcel veľmi srdečne poďakovať. No a ďakujem za dobrú spoluprácu, ktorá medzi nami panuje. No a chcel by som s veľkým dôrazom povedať, že Malajzia pre celý región ASEAN demokratickou revolúciou, demokratickými voľbami sa stala vzorom na agenda pán minister, ktorú ste práve predstavili. Tá plní všetky sľuby, ktoré ste si dali, ktoré ste dali občanom Malajzie, ktoré sme si dali aj my. Takže z tohto hľadiska Malajzia už 8 mesiacov je vynikajúcim štandardom pre celý región, boj proti korupcii, zlepšenie otázky v oblasti ľudských práv, reformy parlamentarizmu, spravodlivosti, zrušenie trestu smrti. To všetko sú veci, ktorých mnohé krajiny v regióne ASEAN ešte zaostávajú. Ja preto Malajziu ozna označujem za pozitívny príklad na naše veľké polutovanie v mnohých krajinách ide to opačne uskutočnili sa voľby v Thajsku s otáznou ústavou, ale keď sa pozrieme na Kambodžu, kde bola zakázaná opozícia a 40% mandátov je zrušených, tak Malajzia môže byť obrovským príkladom. No a to by som chcel tu zdôrazniť. Mám tri otázky. Nevyriešená otázka palmového oleja Viete, delegácia pre vzťahy s ASEANom v Európskym, s Európskym parlamentom je na vašej strane, na strane Indonézie. Niektoré uznesenia aj tuto v tomto parlamente sme nepochopili a my budeme bojovať za to, aby vecné hodnotenie palmového oleja aj v Európe pri narastajúcich dovozu bolo zohľadnené pri rozhodnutiach a rokovaniach v obnoviteľných energiách. Vy ste tiež naznačili, čo sa dá robiť, že Malézia spolu s Indonéziou, ktorý 95% produku 95% množstva palmového oleja, aby časť otázok, ktoré tu boli naznačené, dokázali vyhrať. A to je cieľ, ktorý sme si my dali aj počas našej poslednej návštevy. No a ja by som eh, bol rád, keby ste k tomu niečo mohli povedať. A moja druhá otázka je otázka konfliktov, ktoré trochu eh, ukludnili. No, ja by som sa chcel spýtať, aké je vaše hodnotenie súčasnej situácie a rozvoja. A tretia vec je otázka hospodárskej spolupráce v krajinách a v regióne ASEANu. Je to z vášho pohľadu úspešný projekt, ktorý by v priebehu 10 rokov mohol viesť nejakým veľkým úspechom alebo budeme musieť čakať ešte trochu dlhšie. Ďakujeme pekne, že ste tu a tešíme sa na dobré vzťahy. Ďakujeme pekne. Pán Werner Langen, pán minister, máte množstvo, zaznelo tu množstvo otázok. Mohol by sa dodať ešte iste mnohé, ale keďže o pár minút musíte odísť, tak vám dám hneď slovo. Možno by ste mohli povedať niečo k tomu, aká je pozícia Malajziu Malézii, či by východný Timor mohol vstúpiť do ASEANu. To je zaujímavé, pretože pred pár mesiacmi tu bol prezident východného Timoru ako hosten. Ďakujem veľmi pekne. Dovolím si zodpovedať vašu otázku ako prvú, pretože tá je veľmi naliehavá. Malézia má jasné stanovisko, že podporujeme, aby východný Timor stal členom ASEANu a samozrejme hovoríme s našimi ďalšími členskými štátmi, tak aby sa to stalo v čo najkračšom čase skutočnosťou. Ďakujem veľmi pekne za všetky vaše otázky. Budem sa snažiť ich zodpovedať, ak nie všetky, tak väčšinu. A možno viacej otázky súviseli, čo sa týka zákony proti povstaniu. No. Myslím, že tu je jeden prípad, kde sme to mali eh, použiť, ale niektorý prípadoch sa rozhodol, že nebudú používať, ale toto rozhodol trestný súd. Našim argumentom je, že Tieto zákony sú prísne a sú iné zákony, ktoré treba použiť v prípade potreby. No toto je jeden z tých zákonov, ktoré sa snažíme zrušiť a dúfam, že sa nám to podarí na najbližšom zasadnutí parlamentu. Tu bude niekedy v marci tohto roka. monitorujeme, čo sa deje v konkrétnych prípadoch. Samozrejme má veľké obavy. A snažíme sa zistiť, ako by sme našu pozíciu mohli vedriť čo najjasnejšie. Budú prijaté nejaké rozhodnutia, ktoré musíme ale ako krajina prijatie, čo sa týka Rohingov dve zásadné, teda tri zásadné veci. Poprvé, e, my sme sa pridali k medzinárodnému spoločenstvu a žiadame, aby páchatelia niesli zodpovednosť a boli postavení pred tvár spravodlivosti. No a rovnako sme doplnili ďalší element k tomuto bodu. Je to o občianstve, kde občianstvo by malo byť tiež zohľadnené ako dôležitý faktor pri zmierovaní alebo budovanie trvalého mieru. Ďalšia vec je samozrejme presídlovanie 7 až 800 tisíc Rohingov sú v Bangladeši, 100 tisíc z nich je v Malézii, v Bangladeši máme nemocnicu, mnohé z členských štátov ASEANu už vykonávajú humanitárnu činnosť v Bangladeši. Máme to v Cox Bazar, našej plnej nemocnici a tiež pomáhame viac ako 100 tisíc Rohingov v Malajzii. Hlavne pri vzdelávaní pracovné povolenie nie je jednoduchá záležitosť, ale my chceme minimálne vzdelávať deti utečencov. Čo sa týka repatriácie, tak posledné zasadnutia v Thajsku pred pár dňami, tak myslím, že sa nám podarilo Myanmar presvedčiť, že by nám mali umožniť robiť viac, aby sme zaistili bezpečnú dostupnú repatriáciu, to znamená návrat. Najväčší problém je, že je tu nedostatok dôvery. Rohingové neveria systému Viete, že keď sa vráte, nie je tam bezpečnosť, nemajú budúcnosť v krajine. Takže to môžete nazvať eh, projektom ASEANu, tak ministri zahraničných vecí sa snažia eh, pomôcť Janmarsku. Eh, programom návratov. Je to, dlhšie sa to samozrejme hovorí, ako spraví, pretože najvážnejší problém medzi Rohingami je, že neveria vôbec tomu, že sa môžu vrátiť a nie je jednoduché ich presvedčiť, že je pre nich návrat bezpečný. No a tretia vec je samozrejme humanitárna. Takže toto sú tie tri oblasti, kde členské štáty ASEANu a ASEAN ako celok veľmi tvrdo pracuje na tom, aby vyriešil problém. Ďalej, áno, ďakujem za to, že ste mi pripomenuli konferenciu o treste smrti, ktorá sa uskutoční v Bruseli Neviem, teraz vás, vám im povedzete, náš minister spravodlivosti sa zúčastní a na konferencii pravdepodobne vystúpi. Čo sa týka EU ASEAN a vzťahov EU Malajzia a diskusí spolupráce v oblasti ľudských práv, tak ja som sa stretol s niektorými komisármi, s niekoľkými podpredsedami komisie, No a vyjadril som v minulosti, a rád by som to ešte raz zopakoval, ten záväzok, že v mnohých veciach máme rovnaké názory a je veľa, veľa vecí, ktoré môžeme robiť spoločne pri podpore ľudských práv a rovnako v ostatných otázkach, ktoré tiež súvisia s ľudskými právami, ako napríklad náboženská sloboda. Jeden z problémov je, že ktoré z členských štátov áno, o tom hovoria, no a hlavne, čo sa týka vzťahov EU-ASEAN, tak by som rád odporúčil, že jeden z bodov, na ktorý by sa výbory komisári mohli sústrediť Ajša medzivládna medzivládna Komisia pre ľudské práva krajín ASEANu. To je tá platforma, ale možno by ste mohli hovoriť tiež e, s parlamentným zhromaždením ASEANu o ľudských právach. vám odporúčiť niektorých členov. No a poslanci ASEANu pre ľudské práva už pracujú s IPPF, OIB, Viem, že aj niektorí z vás eh, som členmi, no, čo sa týka palmového oleja, tak áno, to je veľmi drahý prí, príbeh už. Už eh, predtým sme to riešili z USA. Bola tu eh, ten boj medzi palmovým olejom a sojou. Po pár rokoch sme vyhrali. Môžem povedať, že pravdepodobne sme vyhrali, ale teraz je tá situácia komplexnejšia ale trendy sú eh, rovnaké. Lobbysti, médiá, niektorí politici. Ja som to rád eh, pochopil, viem, že lobby niektorých niektorých eh, je silná. Nechcem zachádzať do detajlov, ale uvedomujeme si situáciu a musíme to riešiť. Ale ak môžem, veľmi stručne spomenúť, že existuje niekoľko problémov a je jasné, aká je situácia. Deforestácia. Máme celkom jasnú politiku, že my musíme zastaviť všetky elementy deforestácie, takže môžete čakať, že nebudeme otvárať nové pozemky krajiny, ale chceme ísť cestou výskumu a Máme ide o to, aby sme zvýšili produkciu a pritom zachovali krajinu eh, v rozumnej podobe a pokiaľ ide o udržateľnosť, tak sa snažíme splniť podmienky certifikácie pre palmový olej a snažíme sa to urobiť na úrovni medzinárodnej vedeckej akreditácie a podmienok a sme odhodlaní podporovať SDG, teda cieľ udržateľného rozvoja do roku 2030 a Zapracovali sme SDG do eh, nášho plánu 2016-2020, eh, to je 5. alebo teda 11. Eh, plán pre Malajziu a sme ochotní spolupracovať s vedeckými organizáciami a ostatnými aktérmi. Pointa je, že zatiaľ nie je žiadny zákaz, ale keď 1980 produktov z rôznych štátov v Európskej únii má označenie e, neobsahuje palmový olej, tak e, to je pre nás také nie celkom príjemné. Máme 600 tisíc e, domácností, ktoré závisia len na produkcii palmového oleja pre svoje príjmy. Čiže je to pre nás problém, ak sa takáto kampaň vedela, ako som povedal predtým, sme ochotní podporiť ciele v oblasti eh, klimatických zmien, sme ochotní spolupracovať s vedeckými organizáciami a sme ochotní ehm, zastaviť odlesňovanie, teda orangutány existujú, opice zatiaľ žijú, čiže snažíme sa urobiť, čo je maximálne možné, čo je, maximálne, čo je v ľudských silách, aby sme túto časť, alebo teda v týchto lesoch tú flóru aj faunu zachovali. Sme otvorení hospodárskej súťaži, obchod je samozrejme o hospodárskej súťaži, ale chceli by sme apelovať na to, aby sme zabezpečili, že to nebude len otázka voľného obchodu, ale aj spravodlivého obchodu, ktorý je známy ako fair trade pre ľudí v Malézii. Teda niektorým... Niektor... Teraz k tým obvineniam. Tam je 45 ľudí, ktorí, mali byť, ktorí by mali byť obvinení. Čo sa týka Goldman Sachs, tam si nie som celkom istý, čo sa deje. Chceme sa zamerať. Do, takto veríme v právny štát a chceli by sme nechať rozhodovať súdy Číne. Um, tu by sme chceli vstúpiť do rokovania o projektoch, ktoré alebo renegocia projektov, ktoré schválila predchádzajúca administratíva. Problém je, že ak Čína spí, trápi nás to, obávame sa. Ak, začína, ak sa začína aktivizovať, tak zase nás to trocha znepokoje a Otázka je, že Juhočínske more podľa Číny patrí Číne a ich argument je, preto sa to volá Juhočínske more, nie? A ja dúfam, že India neurobi to isté, pretože India potom si môže robiť nároky na celý Indický oceán. A Čína, ako iste viete, Čína má, alebo teda vyhlásila tú čiaru deviatich, či, spojenú z deviatich bodov alebo čiarok, to je taká delimitovaná zóna pre ňu. A niekedy vysiela svoje lode. Oni, oni tie lode síce nazývajú pobrežná hliadka, ale to sú prakticky bojové lode, ktoré sú väčšie než e, naše e, lode. A problém je, že my v tom juhočínskom mori e, chceme, aby nedochádzalo k nejakej militarizácii. Pod, podpísali sme UNCLOS, teda dohovor o e, platnosti práva na mori USN a nemáme tam žiadne veľké bojové lode. Um, bol, vznikla septembri minulý rok vznikol drobný spor. Dve bojové lode e, sa dostali do tesnej blízkosti, boli len 40 metrov od seba. 40 metrov pre bojovú loď, to nie je veľmi dobré, že? A pokiaľ by tam došlo k zrážke, tak by sme mali problém. Čiže ASEAN spolupracuje s Čínou. Vytvorili sme, no my, my sme to nazvali, že spoločný text e, etického kódexu a dúfam, že sa to dorieši do dvoch rokov je to záležitosť, kde ide najmä o prítomnosť Číny v juhočínskom mori. Otázka demokratizácie ďalej. My veríme v prehlbovanie demokratického procesu a vyhrať voľby to je jedna vec, ale potom začať plniť svoje sluby je druhá, ale sme presvedčení, že sú stále záležitosti, ktoré môžu prospieť tým demokratickým procesom, ale aj také, ktoré ich môžu zabrzdiť. Takže budeme musieť byť veľmi opatrní a tá naša administratíva bez ohľadu na to, čo sa bude diať, chce uplatňovať eh, pravidla demokracie, podporovať ľudské práva a takisto presadzovať právny štát. Takže ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Your Excellency, minister. Vážená excelencia, pán minister, Abdullah, som veľmi rád, že ste sem prišli, že ste si našli čas, aby ste hovorili o vašich záležitostiach s niektorými členmi nášho výboru predpoklad Abdullah. Teda vyrozumel som, že máte stretnutie s našou vysokou predstaviteľkou Federico Mogherini, tak, na, tak prosím, pozdravte od nás. Želáme vám veľa šťastia v vašich rokovaniach v Bruseli a takisto vám želáme veľa šťastia vo vašej práci a pre vašu skvelú krajinu.